El señor presidente. Señorías, se abre la sesión. Dobré ráno, dámy a páni. Otváram dnešné zasadnutie. Začneme prvým bodom programu. Ide o správu Balcany. Trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2012. A na úvod dostáva slovo na 5 minút spravodajkynia pani